by som chcela povedať mene EPPED nasledujúce. Áno, môžeme prehrať v tejto bitke, ale to neznamená, že sme prehrali aj celú vojnu. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pán predseda. Teraz nasleduje jedno oznámenie z mojej strany. Je to oznámenie predsedníctva. 9. marca, teda v pondelok, výbor pre zahraničné veci prijal návrh uznesenia k zhoršeniu humanitárnej situácii na Sri Lanke. Ide o veľmi alarmujúcu situáciu a práve preto by tento návrh mal byť súčasťou tejto schôdze podľa články 91 rokovacieho poriadku. Tento návrh uznesenia platí ako schválený, ak zajtra pred 12.40 poslancov, aspoň 40 poslancov, tento návrh teda ak, ak, sa, ak sa 40 poslancov zajtra do poludnia do 12. proti nemu nevysloví. Teraz sa dostávame znova na v našej rozprave a slovo bude mať pani Tikau za socialistov. Domnule komisár, doresc întâi să îl felicit pe colegul El Cadraui. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte mi, aby som aj skôr zagratulovala pánovi El Cadrauimu, ako aj pánovi